David Sandberg je tu k schôd, plánu schôdzi. Ďakujem pekne. Možno, že si myslíte, že pretože odchádzam z tohto parlamentu v júli, že by som asi už nemal mať žiaden názor na program parlamentu na rok 2010, ale ja by som sklamal tých, ktorí ma tu vyslali v posledných desiatich rokoch a musím teda využiť túto príležitosť a protestovať proti tomu, aby sa to vôbec konalo v Štrásburgu, tieto zasadnutia e, parlamentu. Je to mrhanie peniazmi daňovníkov, nie je na to e, dôvod, je adekvátna budova v Bruseli a e, všetci v Spojenom kráľovstve si uvedomujú, koľko to stojí a naozaj ich to zaraža, hlavne v takýchto ťažkých hospodárskych časoch. Takže by sme mali e, prerušiť tento zvyk. Nadišiel čas, aby sme už prestali chodiť do Štrasburgu, aby parlament fungoval iba v Bruseli a aby sme naozaj prispeli k úsporám verejných zdrojov, aby sme ich miňali rozumne. Ďakujem, pán Ethan Harris, na jednu minútu. Ah, pán predseda, každý rok konferencia predsedov navrhuje rôzne e, zmeny e, a chcú, aby sme tu trávili viac času, ako by sme mali v Štrásburgu a my tu e, trávime tak či tak viac času ako kdokoľvek iný E, iba sa sem dostať, to naozaj trvá väčšinou deň a nemali by sme e, vôbec chodiť do Štrasburgu. Parlament by mal e, mať právo vybrať si miesto na zasadnutia. Kolega Poselt uznáva, že sú tu isté uh, výhody pre tých politikov, ktorí bývajú blízko Štrásburgu, ale nie je to eh, ľahké pre nás ostatných, ktorí nežujeme, nežijeme v Nemecku. Eh, nám to trvá deň, aj tí, ktorí sa chci pozrieť na to, ako pracujeme. Máme vynikajúce priestory v Bruseli, takže eh, nemali by sme tu tráviť už čas a budem chcieť hlasovať. Ďakujem správa McGuinness o slovo uh, Žiada pán Anan. Oh, the McGuinness report on the... Ďakujem pekne. K petíciám správa McGuinness. Ďakujem, pán predseda. Iba jeden bod. Ehm, škandalozná sága ehm, v súvislosti s pozemkami v Španielsku. Tým sa výbor pre petície zaoberá už vyše 6 rokov. My máme našich voličov, ktorí e, trpia kvôli urbanizačným e, zákonom v Španielsku a týka sa to aj samotných Španielov. Snaha e, upovedomiť na to tento parlament, to eh, myslím, že bolo trochu eh, prehliadané španielskými eh, kolegami, napríklad z Partido Popular hovoria, že je to veľmi komplikované a že by teda nemalo dochádzať k takýmto porušovaniam. Ďakujem. Správa pani Záborskej Ide o e, gender mainstreaming, slovo má pán Takula. Mr. Takula. Pán Takula, integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien. Máte slovo haluan ensinnäkin lausua tästä Zaborskan mietinnöstä, että minusta tämä on oikea suunta. Ďakujem pekne. Ja by som chcel tejto správe povedať nasledujúce. Ide to podľa mňa správnym smerom a práve preto je veľmi dôležité, aby aj v parlamente bola zabezpečená rovnosť šanci, napríklad čo sa týka výborov a delegácií. Keď sa budú vypracovať nové zoznamy, ktoré vyplynú z volieb, tak bude dôležité, aby tam boli zastúpené ženy a muži v rovnakej miere a je veľmi dôležité, aby sme dosiahli niekedy v budúcnosti ten cieľ, aby pohľavia nezohrávali vôbec žiadnu úlohu, aby bol dôležitejší know-how a vedomosti. To je to dôležité pre výbory, delegácie, aby sme tam mali kompetentné osoby, aby tam pôsobili a takýmto spôsobom by sme mohli prostrednícom tohoto know-how vybudovať lepšiu Európu. Ďakujem. Správa Morgan spoločné normy pre vnútorný trh s elektrickou energiou. Pán Anan. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda sú možné obrovské úspory, keď bude vytvorená spoločná európska sieť. Niekde v Európe eh, v istom momente eh, je nadbytočná energia a odstránenie eh, hraníc to zvýši dostupné zdroje energie, ale bohužiaľ takýto integračný model, e, voľný trh, decentralizované orgány, to nebolo obsiahnuté v dnešných správach. E, blížime sa k harmonizácii pevným e, cenám vyjednaných pozíciám v vzťahu s Ruskom a ostatnými tretimi stranami. Je tu istá ideologická ideologické rozdiely v Európe Harmonizácia obmedzuje voľbu spotrebiteľov. A myslím si, že pre Spojené kráľovstvo je to obrovská hrozba. Ešte pred dvoma rokmi sme boli čistým e, výrobcom energie a ešte aj teraz by sme mohli zabezpečiť rovnováhu, ale možno, že to skončí ako pri rybolove, takže budeme iba prispievať a ostatní budú z toho ťažiť, takže to nemá nič spoločné s rovnosťou. Perum. Ďakujem, pán Kamal, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Predtým, ako budem pokračovať, chcem vzdať hold spravodajcovi, eh, spravodajkyne pani Morgan, aj keď tu už nie je prítomná. Nevždy súhlasíme, ale myslím, že tu sa všetci zhodneme, že odvedla obrovský kus práce História liberalizácie je dlhá, napríklad pri oblasti telekomunikácií to bolo veľmi úspešné, väčšia voľba, nižšie e, ceny, lepšie služby pre spotrebiteľov a naozaj je polutovanie hodné, že pri poštových službách a energetike je tu isté meškanie E, je to určite niekoľko krokov správnym smerom, ale potrebujeme vyriešiť túto otázku oddelenia vlastníctva a prístupu na iné trhy. Napríklad e, britský trh nemôže ostať otvorený konkurencii, pritom v Nemecku a vo Francúzsku to tak nie je. E, tie bráňa napríklad našim podnikom prístup na ich trhy musíme viac dôverovať trhu. Na tyšiel na to čas. Ďakujem. Ďakujem. Správa Belet, označovanie pneumatík. Slovo má pán Takula na jednu minútu. Puhemies, ensinnäkin haluan todeta tästä Ivo... Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka textu kolegu Beleta, tak je to skutočne veľmi dôležitý text a preto je dôležité, aby sme zabezpečili to, aby energetická účinnosť platila aj v oblasti dopravy, aby sme do toho investovali, aby sme sa zamerali na energetickú účinnosť. Tí, ktorí sa zaoberajú dopravou a pneumatikami, tak samozrejme musíme dbať na bezpečnosť, lebo to je alfa omega všetkého. Tam nesmieme spraviť žiadne kompromisy, preto musíme dosiahnuť istú rovnováhu. Čo sa týka výrobcov pneumatík, dôležité bude zabezpečiť to, aby sa neznišovala bezpečnosť, lebo bezpečnosť je veľmi dôležitá napríklad na diálniciach, ale aj na menších cestách. Preto je dôležité, aby sme vždy dbali na bezpečnosť, to je teda alfa omega európskej politiky. Je. Ďakujem. Správa Valean, zmena doplne riadenia 717 o mobilných telefónnych sieťach a smernice o elektronickej komunikácii. Opäť pán Takola. Arvoisa puhemies, haluan kiittää ensinnäkin raportoja. Pán predseda, v prvom rade by som chcel poďakovať eh, spravodajkyni Valean za dobre odvedenú prácu na tomto texte. Eh, je veľmi dôležité, že v rámci Európy eh, v budúcnosti dosiahneme cieľ, že budeme mať vnútorný trh a tak všade v Európe sa bude dať jednoduchšie, lacnejšie telefonovať a že to budú jednotné podmienky. Keď cestujeme za hranice, veľmi často si musíme kúpiť e, iné SIM karty. Ak ich nekúpime, tak to znamená, že sa budeme musieť zmieriť s enormnými e, nákladmi. Ide tu o voľný pohyb našich občanov a e, zamestnancov a preto je dôležité na európskej úrovni urobiť eh, úpravy aj v oblasti mobilnej telefónie. Európska únia musí eh, postupovať eh, tak, aby hájila záujmy občanov. Ďakujem, pán Kamal. Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spravodajkyňa príslušného výboru v tejto správe hovorí, e, že to priniesie veľkú transparenciu. Ja sa tomu tiež teším. V posledných e, e, rokoch mnohí spotrebitelia boli šokovaní, keď sa pozreli na svoje faktúry zo svojich ciest v zahraničí. Chcel by som však spomenúť jednu otázku. Bez tohto nariadenia by ceny boli aj tak klesali dole. Komisia povedala sama, že väčšina spotrebiteľov nepoužíva roaming E, takže e, tie skutočné čísla sú oveľa nižšie. Takže čo robíme naozaj? E, zvyšujeme tu, znižujeme tu náklady pre určitých privilegovaných, pre európskych žurnalistov, podnikateľov, poslancov, politikov. Dúfajme, že firmy, keď sa budú snažiť nahradiť si tieto zameškané príjmy, že nebudú zvyšovať náklady tým najchudobnejším spotrebiteľom vo svojich krajinách E, takže snáď tu nepostupujeme na znižovanie, e, teda znižovaním nákladov pre najbohatších tým, že za to budú platiť tí najchudobnejší. Pán Golniš. Pán predseda, Teší ma správa kolegyne Valean, pretože ide o tému, pri ktorej právomoci EÚ e, sa naozaj uplatňujú v oblasti telekomunikácií. Musím povedať, že situácia je niekedy úplne nepripustná. Je tu zavádzanie spotrebiteľov, ktorí e, s prekvapením zistujú, že keď použijú e, mobil, a pritom e, v zmluve sa uvádza, že sú možné aj medzinárodné hovory. Napríklad ja, keď som bol nedávno v Taliansku e, za jeden deň, keď som sa 2-3 krát pripojil na internet, potom mi prišiel účet e, od Orangeu vo výške 1200 eur a potom v iný deň mm, na švajčiarsko-francúzskej hranici v meste Evian som dostal účet vo výške 3000 eur. Takže to je úplne nepripustné, to je úplné okradanie zo strany operátorov a robia tak úplne netransparentne vo vzťahu s, so spotrebiteľmi. Takže treba mať jednotnejšie pravidlá, pokiaľ ide o zmluvy, musia byť transparentné e, v celej celej EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Anan. You, Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že my sme všetci za nižšie e, ceny e, v prípade cestovania, ale to je iba jedna časť tejto rovnice, keď my v tomto parlamente nutíme operátorov znižovať poplatky za roaming, tak si to vynahradia inde a to teda väčšinou predpokladá, že zvýšia poplatky pre tých, ktorí e, necestujú, takže e, budú napríklad tínejdžeri v mojom volebnom okrsku, ktorí teraz budú platiť viac na to, aby niektorí e, biznismeni, poslanci, a tak ďalej mohli lacnejšie telefonovať v zahraničí. E, hovorím, že nie sme neza, nezainteresované e, strany. My sme sa na tomto e, podielali prostredníctvom hlasovania. A ak chcete pochopiť, ako sa situácia zmenila v Európe, tak si jednoducho pre, prečítajte túto správu uvidíte, kto má moc nad kým a myslím, že pán predseda, predseda to bude úplne jasné, nad kým my máme moc, nad kým teda majú moc eurokrati. Ďakujem, pani eh, Pajda. Nie je to zapísané, ale myslím si, že je eh, možné napriek tomu jej udeliť slovo na jednu minútu. Nech sa páči, pani Bajda. Eh, Lielas paldies, prezident Kungs, par man doto Es... Ďakujem pekne, pán predseda, za udelené slovo. Ja som hlasovala za túto správu. Som totiž tohoto názoru, že to, čo sa vykonalo v oblasti mobilnej telefónie, bolo veľmi dôležité a pre všetkým bolo dôležité to, čo spravil Európsky parlament. Keď som začala pracovať v Bruseli, tak jedna minúta stála 3 eur a dokonca niekedy ešte aj viac. A teraz vďaka tomuto nariadeniu platíme podstatne menej a toto prospieva všetkým v Európe. Ja by som chcela povedať, že tieto tarify boli častokrát nejasné, netransparentné, pre všetkým, čo sa týka SMS-iek. Tak napríklad významne sa znížili ceny telefonátov, ale na druhej strane telekomunikačné spoločnosti pýtajú stále veľmi veľa za SMS-ky. Toto nariadenie znamenalo významný krok pred smerom ochrane spotrebiteľov a aj dnes kde je dôležitá dátová komunikácia aj cez mobily. Veľmi významný krok spravil práve Európsky parlament. Ďakujem. E, ďalšia e, správa týkajúca sa poisťovní zaisťovní. Pán Rajn má slovo. Uh, Chcem zablahoželovať e, spravodajcovi Skinnerovi, odvetol vynikajúcu prácu. Bol to ťažký oriešok, ale myslím, že naozaj odviedol vynikajúcu prácu. Je to dobrý príklad toho, ako Európa musí spolupracovať v snahe vyrovnať sa s hospodárskou krízou. A tento zodpovedný prístup je dobrým príkladom e, lepšej spolupráce v oblasti finančnej, e, vo finančnej oblasti. Takže dúfam, že sa tým v budúcnosti vyhneme podobnej kríze. Zaujal ma, zaujal ma podporná, podporný režim pre e, britských e, vlastníkov nehnuteľností. Mali by sme to zblízka e, sledovať a využiť všetky nástroje na zľahčenie situácie. Členské krajiny by naozaj mohli uľahčiť situáciu pre e, svojich občanov. Ak bude podpora vlád, tak by to naozaj mohlo pomôcť ľuďom v čase recesie. Ďakujem. Správa Hökmark, rámec spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť. Pán Rubik e, e, predniesie písomne vysvetlenie svojho hlasovania, preto pán Heaton Harris. Ďakujem, pán predseda. Predtým, než začnem s vysvetlením hlasovania, chcel by som uh, uh, pogratulovať kolegovi Kamalovi, ktorý práve uh, eh, týkrát vystúpil na plenárnom uh, zasadnutí. Um, ehm, uh, akurát sa čudujem, že mu to tak dlho trvalo. Ale je dobré, teda, že je nás viacej v tomto klube tých stavkárov. Ehm, z viacerých dôvodov som hlasoval tak, ako som hlasoval. Je hm, mi teda o jadrovú bezpečnosť. Keď sa o nej hovorí, a ako zabezpečíme energiu do budúcnosti. E, chceme e, zabezpečiť čo najväčšiu mieru bezpečnosti. Hlasoval som v prvom rade za to, pretože som chcel, aby sa viac jadrovej energii e, používalo aj vo Veľkej Británii, pretože sa mi jednoducho nepáči toľko tých veterných turbín, ktoré vyrastajú v, v nádhernej krajine všade v Európe a e, vôbec nechránia prírodu, dokonca e, e, ju poškodzujú a ani takisto neprispievajú vhodnou energiou, nie je spolahnutie na veternú energiu. Takže ja som naozaj za jadrovú energiu. Ďakujem. Správa Rome Vajrueda, systém kontroly spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidel spoločnej rybárskej politiky. Pán Thank You, Ďakujem, pán predseda. Návrh komisie v pôvodnom znení a síce, že by sa malo kontrolovať, rekre, kontrolovať rekreačný rybolov, požadovať licencie a tak ďalej. To bol ten návrh, ktorý naozaj vyvolal obrovskú vlnu odporu nielen v tomto odvetvi, ale aj u všetkých tých, ktorí sa zaujímajú, zaujímajú o záležitosti súvisiace s rybolovom a o byrokracii. E, pozmeňujúci návrh 48 prešiel a chvala Bohu, to aspoň do istej miere, o, miery obnovuje právomoc členských krajín pokiaľ ide o udelovanie licencií a zaznamenávanie takéhoto rekreačného rybolovu. Členské krajiny môžu zhodnotiť, či je e, dopad takéhoto rybolovu e, na stavy rýb väčšinou tomu tak nie je, takže naozaj som rád, že e, komisia utržila porážku a teda, že ten zlý návrh bol aspoň do istej miery vylepšený. Pán Anan. You, Ďakujem, pán predseda. Po desiatich rokoch v tomto parlamentu myslím, že ma už nič nemôže prekvapiť, ale naozaj som bol šokovaný e, týmto návrhom e, rozšíriť to aj na rekreačný rybolov, čiže povinnosť zaregistrovať všetky ulovené ryby. E, nebolo to úplne vymazané, aj keď to bolo naozaj výrazne vylepšené, hlavne vďaka e, dlhej e, vojne škotov. Pán Atwell, Stewart, Stevenson a Hutchinson. A taktiež e, sa chcem poďakovať e, Jimovi Alisterovi zo Severného Írska, ktorý je naozaj absolútnym šampiónom vo svojej provincii. Tu nešlo o dodržiavanie pravidiel a my vždy chceme primať nové právne e, úpravy a nevyužitie nástroje, ktoré máme možno, že nevždy najlepšie je prijať nové e, pravidlo a využiť to, čo máte k dispozícii. Ďakujem, pani Tyler. Ďakujem, pán prezident. Hlasovala som e, v tejto oblasti e, tak, že som chcela môjim hlasovaním povedať, že uznávam obavy mnohých občanov Ehm, pokiaľ ide o 49. E, pozmeňovacie hlasovanie, to e, zaznamenalo širokú e, podporu. Takisto aj pozmeňovacie návrh 2, 92 neprešiel, 93 takisto nie. Ďalším krokom teraz bude, ako sa zachová ráda, pokiaľ ide o e, znenie e, článku 47, či prevezme návrh parlamentu, alebo pôjde inou cestou. Zelená e, kniha o reforme e, spoločnej politiky rybolovu nám dáva nové šance a ja dúfam, že členovia e, využijú túto príležitosť, rozšíria túto zelenú knihu vo svojich volebných okrskoch, aby s touto témou boli občania opoznámení. Ďakujem. Správa VISER, zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení. Pán Kamal podľa e, teda uh, prvý, e, prvé vystúpenie. Áno, išlo o milník. Je to zaujímavý nadpis tejto správy zachovanie zdrojov rybolov prostredníctvom technických opatrení. Naozaj musím povedať, že ak chceme najlepšie technické opatrenia, tak ich nenájdeme v spoločnej politike pre rybolov táto politika bola úplným neúspechom, pokiaľ ide o zachovanie stavu. Musíme sa pozrieť e, na iné časti sveta, napríklad Island. Tí e, prišli s iným riešením, ktoré sa týka vlastnických práv. Potom Nový Zéland, tam sa takéto práva dedia z generácie na generáciu a v obidvoch prípadoch to poukazuje na to, že ak veríte trhu, právnemu štátu, vlastnickým právam, tak e, to bude najlepším riešením ako e, centrálne plánované riešenia, e, pripomínajúce sovietský zväz. Grácie. Ďakujem správa Busutil, spoločná pristahovalecká politika pre Európu. E, pán Busutil má slovo. Micro, please. S mikrofónom poprosím vás. Uh, Pred pár minútami som vám e, vyslala odkaz a to sa týkalo správy FISER, ku ktorej som sa chcela vyjadriť, zdôvodniť moje hlasovanie. Určite to tam máte. Eh, no, no, no... Nie. Nie. Bolo nám to doručené, pani e, eh, Spider. E, úpravy sú také, že požiadanie o e, vyjadrenie sa k hlasovaniu e, musí ešte pred začatím sa odoslať, takže doteraz sme nič nedostali. Pokiaľ ide o predchádzajúcu správu, dal som vám slovo, aj keď teda som tu nemal požiadavku, ale druhýkrát je to nemožné. Preto že by som poškodil tých eh, kolegov, ktorí sa už prihlásili do diskusie. Eh, je, je mi ľúto, ale z vašej strany tu nemám žiadnu žiadosť o slovo. Ďakujem, pán Busutil. Ďakujem, pán predseda. Stručne, aby som vysvetlil hlasovanie eh, ľudovej strany k mojej správe. Išlo spoločnú prisťahovackú politiku pre Európu, dve hlasovania o alternatívnom uznesení a o samotnom uznesení. My sme hlasovali o tej alternatíve a socialisti stiahli jeden odsek, kde sa pojednáva o hlasovaní pre pristahovalcov. My sme proti a hlasovali sme na výbore proti. Škoda, že toto, eh, tento návrh tu neprešiel ale hlasovali sme za celú správu, pretože si myslíme, že je dobrá a obsahuje dobrý, e, dobre odrkadluje stanovisko parlamentu v oblasti tejto oblasti. Pán Golniš. Eh, Európska pristahovalecká politika, e, to je naozaj veľmi široká téma správy Busutil. My by sme potrebovali 60 miliónov pristahovalcov mimo EÚ do roku 2050. Napriek súčasnej situácii, prepúšťaniu a, a hospodárskej kríze. Je, hovorí sa o práve hlasovať a o prístupe na územie a právo pracovať. Potom sa tu hovorí o e, možnosti uznať nadobudnuté skutočnosti a pritom od Európanov sa žiadajú e, diplomy. A taktiež e, environmentálne hrozby, Myslím si, že je dôležité zvrátiť migračné toky, obnoviť európske hranici, mať hranice, mať naozaj európsku politiku pre rodinu, mať národnú preferenciu vo všetkých oblastiach a tak ďalej. Honorevole Borghezio. Pán Borghezio. Te, eh, molte riser- Ďakujem, pán predseda. Mám veľa výhrad k tejto správe, počnúť o tým, ako sa pred chvíľkou spomenulo Eh, odhadom eh, veľmi smutným, eh, pokiaľ ide napríklad o sociálne zabezpečenie a podobne. 60 miliónov nových pristahovalcov, ktorí by mali prísť do Európy, tak to je, to je naozaj strašidelná, strašidelná predpoveď. No a keď diskutujeme o tom, ako regulovať, ako zorganizovať budúcnosť pristahovalectva, Ehm, počas toho, ako o tomto diskutujeme, tak dochádza každodenne k humanitárnym tragédiám ehm, v našej krajine, na hranicách našej krajiny um, ako napríklad v prípade tej tureckej lode Pinar. A čo robí Európa v, v stovkách prípadov? Napríklad Malta neprijala pristahovalcov a e, nevenovala sa, nezaoberala sa ľuďami, e, ktoré prichádzali zo Severnej Afriky. Vo všetkých týchto prípadoch to e, ju muselo nahradiť Taliansko, už nie je možné príjmať pristahovalcov do centra na Lampedúze, pretože, ako viete, už dosiahlo svoje kapacitné limity. Takže je dobré, aby Európa konečne e, začala e, konať. E, zvýšme financovanie pre našu krajinu, podporme našu krajinu, aby mohla naozaj odpovedať dobre na tieto výzvy. Je potrebné, aby Európa sa naozaj vážne zaoberala migračnými tokmi, pretože takto sa pokračovať ďalej nedá. Slovo žiada aj pani Vajder. E, dám jej slovo, aj keď doteraz sme nedostali jej formálnu žiadosť vyjadriť sa. Poprosil by som, aby najprv upresnila, ku ktorej správe sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela sa zobrať, vyjadriť správe FISER. A ide tu o možnosť e, vykonávať rybolov, ide tu aj o, ry, aj o rybolov. Vážený pán predseda, pre náš členský štát, pre, pre Lotisko je táto správa veľmi dôležitá. My máme e, dĺžku pobrežia asi 500 kilometrov, máme 8 poslancov v Európskom parlamente, to znamená, že nie sme zastúpení vo všetkých výboroch. Rybalov je veľmi dôležitý pre Lotisko, ako aj pre tradičné hospodárstva. Správa podľa mňa sa nedostatočne zameriava na ochranu pobreží. Ja viem, že toto je veľmi dôležitá otázka, ale musíme si uvedomiť, že prílišná regulácia ohrozuje náš rybolov a to znamená, že naši rybári sú tak povedať vytláčaní z Baltického mora. Myslím si, že je úlohou Európskeho parlamentu zabezpečiť to, aby susediace štáty mohli zachovávať tradičný spôsob rybolovu, rybolovu ako je tradičné hospodárstvo. Naši rybári teraz kupujú, naše rybné podniky kupujú ryby od veľkých podnikov a e, malí pracovníci sú diskriminovaní. Ďakujem. Už nie sú žiadne žiadosti o vyhla, e, e, vysvetlenia hlasovania. Už teda sme vyčerpali do program a prerušujem do 15. hodiny zasadnutie. Ďakujem.